a my sa naďalej tešíme na úzkú, úzkú spoluprácu s, Európskom, s Európskym parlamentom na legislatívnom návrhu na jeseň. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. A týmto končím rozprávu. Hlasovať sa bude zajtra o pol dvanástej. Podľa programu teraz nasleduje správa pani Jana Kudakis. Ide o podnikanie žien v rámci malých a stredných podnikov. Dávam slovo spravodajkyni na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne je veľmi dôležité, aby sme využili maximálne existujúce zdroje a jedným z hlavných zdrojov, ktoré máme, sú podniky, ktoré môžu vytvárať bohatstvo, ktoré je potrebné v úspešnom hospodárstve. Keď sa ale pozrieme na malé a stredné podniky eh, momentálne, vidíme, že ešte stále ich vedú hlavne muži. To znamená, že veľká časť populácie svoj potenciál nevyužíva. Táto správa uznáva hodnotu žien, podnikateľiek malých a stredných stredných podnikoch a uznáva, že ženy sú vystavané mnohým problémom v rôznych členských štátoch, pokiaľ ide o dosahovanie ich cieľov. Správa tiež uznáva príspevok žien na trhu práce, pokiaľ ide o miestne spoločenstva, aj pokiaľ ide o celú ekonomiku EÚ. Poukazujeme správe na to, že ženy majú právo vybrať si úlohu, ktorú budú zohrávať, či už v domácnosti alebo v spoločenstve, v ktorom žijú. Mnohé ženy musia obetovať svoje vlastné vlastné ašpirácie eh, v prospech eh, slúženia rodine. A preto je dôležité vypracovať určité usmernenia a odporúčania osvedčených postupov, eh, ktoré by členské štáty teda mohli prijať. Členské štáty EÚ uplatňujú rôzny prístup k ženám podnikateľkám, aj pokiaľ ide o podporu, ktorú im poskytujú. Ja keď som pracovala na svojej správe, tak e, e, som si všimla, že ženy e, často pri zakladaní podnikov čelia rovnakým prekážkam, často si nedomujú, aký proces je potrebné uplatniť, aký postup nemajú, neveria si, nevedia, kto by mohol poradiť a finančné inštitúcie často nereagujú pozitívne na ich potreby. Navrhla som viacero pozmeňujúcich návrhov. Poprvé, lepšie využívanie financovania, kto dispozícii ženám podnikateľkám, ktoré umožňa férový e, rovnocenný prístup k financovaniu. E, ďalej osnovy, e, školenia pre mladé podnikateľky v školách, podpora žien, aby napríklad na mm, univerzitách sa mohli venovať špeciálnym programom podnikania. Bolo by dobré mať také určité veľvyslakyne podnikateľky ktoré by mohli byť inšpiráciou pre ženy a mm, mladé dievčatá, aby začali podnikať. Chcela by som sa poďakovať iným spravodajcom za príspevok, ktorý podľa mňa moju správu posilnil. Bude tu oddelené hlasovanie o odsekoch 34, 44 a 46, e, ktoré sa týkajú um, migrantie, ktoré sa týkajú rómskych žien, týkajú sa uh, rovnakého zastúpenia v správnych radách. Áno, toto sú uh, relevantné požiadavky, ale myslím, že nepatria do tejto správy. Takže z tohto dôvodu nepodporím tieto oddelené hlasovania. Ako žena, podnikateľka po 25 rokov z prvej ruky poznám problémy, s akými sa ženy môžu stretnúť, keď sa snažia e, založiť života, schopný malý alebo stredný podnik. Ja dúfam, že získame podporu Európskeho parlamentu a že členské využijú moju správu ako základ na podporu žien, ktoré chcú napredovať v tejto oblasti. Napriek všetkým prekážkam, všetkým obmedzeniam, ktorým čelia, ženy preukázali, že sú viac než schopnými podnikateľkami keď uznáme schopnosti žien na pracovisku, keď im pomôžeme napríklad e, formou e, správy EÚ, tak to môžeme posilniť ich e, pozíciu, takto ich budeme motivovať, začať podnikať, ale keď už sa začnú podnikať, tak zabezpečíme rovnaké podmienky pre ne, tak aby tu nedochádzalo k rodovej diskriminácii. Thank you, Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Pani Bastos ako prvá dostáva slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade by som sa chcela poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu. Naozaj spolupráca s ňou bola vynikajúca, všetci sme sa zapájali a snažili sme sa dopracať ku konzensku, konsenzu. Ide o malé a stredné podniky, ide o podnikanie, či už sú podnikateľmi ženy alebo muži, vieme, že malé a stredné podniky v posledných rokoch mali veľké ťažkosti a oni pritom sú zdrojom pracovných miest, na nich stojí a padá európske hospodárstvo. Preto by sme naozaj mali vytvoriť stimuly, aby sme využili v plnej miere tento potenciál, aby aj miera zamestnanosti e, narastla. Spravodajkyňa apeluje na členské štáty, vyzýva ich, aby prijali e, náležité opatrenia, aby sa ženy mohli zapojiť do profesionálneho pracovného osobného života. Odporúčame, podporujeme odporúčania, pokiaľ ide o možné formy financovania a pokiaľ ide o to, ako by sa mali poskytovať prostriedky. Je veľmi dôležité, aby podnik mal prístup k financovaniu, mm, mikrofinancovanie. Máme v Európskej únii aj program Progress, ktorý sa týka 46 Ehm, musím povedať, že je naozaj potrebné hlasovať oddelenie. Ja osobne nemám nič proti tomu, ale vychádzame predsa zo zásady rovnaký, rovnaké podielanie sa žien a mužov na podnikaní. Ďakujem pekne všetkým kolegom. Chcem pripomenúť, že v každý aj majú k dispozícii iba jednu minútu. Takže prosím, dodržiavajte tento rečnícky čas. Pán Mikolašik

Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Súčasná finančná a hospodárska kríza, z ktorou sa potýka Európska únia, táto ešte zhoršila problémy, s ktorými sa potýkajú ženy podnikateľky, hlavne v tých prvých fázach svojej podnikateľskej činnosti. Všetci vieme, aký význam zohrávajú v európskom hospodárstve malé a stredné podniky. Viac než štvrtina týchto podnikov eh, je zriadovaná ľuďmi, ktorí sú nezamestnaní, takže bola by som rada, keby do budúcna bola k finančná podpora pre ženy podnikateľky, a tieto zdroje by mali byť k dispozícii bez akýkoľvek formy diskriminácie. Je veľmi dôležité, aby táto aktivita žien bola viac podporovaná na európskom trhu práce, aj pokiaľ ide napríklad o výmenu osvedčených postupov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Flašiková

Ďakujem pekne, pani predsednička. Zo štatistik vyplýva, že kvôli hospodárskej, ekonomickej, eh, pardon, z finančnej a hospodárskej kríze ženy podnikateľky čelia oveľa závažnejším problémom a preto sa obraciame na členské krajiny, samozprávy aj komisiu, aby využili existujúce finančné prostriedky, napríklad eh, nástroj Progres. Ten poskytuje 25 tisíc eur mikropodnikom. Na to, aby sa ženy stali podnikateľkami, je dôležité zabezpečiť prístup k e, IKT technológiám. Aktívne ženy taktiež, a to je dôležité, musia mať prístup k starostlivosti o deti a preto e, komisia musí venovať pozornosť faktu, že e, ženy majú e, nad 50 rokov, keď e, zakladajú podniky a to aj kvôli starostlivosti o deti. Ďakujem pekne teraz pani Figurejdo. Ďakujem pekne. Súčasná kríza obzvlášť má dopad na ženy, hlavne na tie, ktoré majú nízke príjmy, rastúca nezamestnanosť a prekernosť práce žien e, prispieva k ich schudobňovaniu a taktiež e, je to e, vhodný vhodná živná pôda pre diskrimináciu. Často ide v prípade žien o falošné e, podnikanie alebo e, samostatne zárobkovú činnosť a ženy nemajú ani len e, zaručené ich základné práva. Ide o znižovanie nákladov na prácu a je to prax, proti ktorej treba bojovať. Ženy podnikateľky musia mať pomoc a podporu a treba bojovať proti akejkoľvek diskriminácii. Tu e, zdôrazňujeme význam opatrení, ktoré tu už predo mňou spomenuli predrečni, predrečníci. Ďakujem pekne teraz pani Basesku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Malé a stredné podniky zohrávajú kľúčový, kľúčovú úlohu pri e, e raste, kohezii a vytváraní pracovných miest, ale je tu ešte stále veľká nerovnosť medzi e, mužmi a ženami. 30 e, všetkých podnikateľov v EÚ tvoria e, ženy, ale je to diskriminácia, ktorá je škodlivá pre ženy aj ekonomiku. EÚ potrebuje čím ďalej tým viac programov určených na pomoc podnikateľkám a preto chcem vytvoriť agentúru, ktoré, ktorá by bola špecificky určená ženám podnikateľom podnikateľkám. Musíme mať aj európsku databázu, ktorá umožňuje e, viesť akúsi reál politiku e, v prípadne podnikania žien. Treba taktiež účinnejšie využívať zdroje na e, miestnej, regionálnej, európskej, národnej a európskej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Paška.

Ďakujem pekne, pani predsednička. Hospodárska finančná kríza iba prehlbila problémy mnohých podnikateľov, hlavne žien a ženy mladšie ako 25 rokov a nad 50 rokov e, boli obzvlášť dotknuté, takže týmto vekovým kategóriám by sme sa mali venovať prioritne. Hlavne kvôli tomu, že predstavujú e, obrovský potenciál na zvýšenie zamestnanosti. E, ten potenciál sa zatiaľ plne nevyužíva. Musíme im preto e, poskytnúť možnosti zamestnania a podnikania. Vďaka tomu by sme mohli účinnejšie využívať aj európske prostriedky. Treba vytvoriť pre ženy podmienky, tak aby mohli sklbiť pracovný a rodinný život Pozícia žien podnikateliek musí byť posilnená, hlavne v súčasnom hospodárskom kontexte a treba e, vyčleniť na to aj vhodné finančné prostriedky. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz pani Nevedialová. K

právne využiť e, chuť podnikať žien, a to prosím som dotácií pre malé a stredné podniky, ale treba šliapnúť na plyn. Nestačí dosiahnuť rovnosť, nestačí zaručiť možnosť sklbiť rodinný a pracovný život. Je potrebné zabezpečiť e, pomoc ženám a to formou technickej pomoci alebo e, odbornej prípravy. Mohlo by to zahrňať rôzne opatrenia, ktoré by sa uplatňovali už na školách a na univerzitách. Posilnilo by to seba dôveru žien a podporilo ich to v e, podnikaní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Wertmann Kohl. Ďakujem za túto dôležitú správu. V EÚ ešte stále viac mužov ako žien e, podniká a Office of Women's Business Ownership e, by e, bolo nutnosťou v každej členskej krajine, a aby tieto inštitúcie podporovali ženy ako podnikateľky. Ženy sú zamerané na vykonávanie viacerých úloh a naraz multitasking a mali by sa odvážiť do podnikateľského sveta. Podpora na všetkých úrovniach, od miestnej až po medzinárodnú, musí byť zväčšená a musí byť dostupná. Ďakujem. Grazie. La parola al commissario Tajani. Slovo má pán komisár Tajani, nech sa páči. Komisia navrhla konkrétne opatrenia na podporu e, žien ako podnikateliek v rámci Small Business Act for Europe. E, prvé, prvé opatrenie je vytvorenie v roku 2009 siete ženských ambasádoriek pre podnikateľskú činnosť a v rámci toho sa zrealizovala kampaň v teréne, ktorá by mala e, inšpiro, inšpirovať e, ženy všetkého e, veku, aby sa stali podnikateľkami. Dnes máme 320 ambasádoriek v 22 európskych štátoch. Táto sieť bola veľmi úspešná. Už v prvom roku prevádzky prekročila svoje ciele v počte zorganizovaných podujatí. Okrem toho, veľmi veľa ambasádoriek prekročilo hranice svojich, svojich úloh, nerobili iba kampane, ale zúčastňovali sa aj na vytváraní nových podnikov. Vďaka tejto práci v šiestich e, štátoch, ktoré sa e, zúčastnili, vzniklo viac ako 110 nových podnikov, ktoré vedú ženy. Z ostatných štátov nemáme číselné údaje. Komisia na 15. novembra pripravuje spustenie Európskej mentorskej siete pre podnikateľky, E, toto e, je určené ženám, ktoré už založili podnik a tieto e, podnikateľky by mali byť potom mentorky novým podnikateľkám. Ženám mali by im poskytovať podporu a rady, pokiaľ ide o rozvoj a riadenie ich podniku. Budú vyberané na národnej úrovni. Bude ich vyberať náš zmluvný partner ktorý vždy bude zastupovať e, nejakú spoločnosť, ktorá je e, prosperujúca a dobre známa. Ďakujem. Končím rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra o 11.30. Podľa rokovacieho programu teraz nasleduje správa Edith Bauer o situácii žien, ktoré